Good morning, everybody. Dobré ráno prajem všetkým. Prosím, sadnite si. Musíme začať, pretože mnohí z nás majú ďalší program po tomto hlasovaní. Takže prosím, máte hlasovacie karty? Ak áno, začneme prijatím programu. Prosím, môžeme začať. Ja to využijem. Ďakujem. Takže začneme prijatím programu. Každý súhlasí s programom. Dobre, ďakujem. Môžeme schváliť zápis z minulého stretnutia. Prosím. Môžeme schváliť zápisnicu z minulého stretnutia a teraz prejdeme k hlasovaniu. Máme návrh správy na vytvorenie e, trhových podmienok, ktoré začneme Ačkom. 31, to bolo stiahnuté, kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromisný návrh 2, za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 144 za, proti, zdržal sa, musíme to preveriť. Hlasovanie je zahájené. nefunguje to. Dobre, takže bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 145 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci Pozmenujúci návrh 142 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Môžeme si to preveriť. Hlasovanie zahájené. Ukončené a je to prijaté. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 120, 428 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 6 za, zdržali sa ehm, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 219 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na pozmenujúci návrh 193 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 430 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, musíme preveriť. Hlasovanie zahájené, ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 9a za, proti, zdržali sa, prijaté kompromisný návrh 10 za, proti, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 230 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 až 12 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 228 za, zdržali sa, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 231 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí, 240 za, proti. Zdržali sa, musíme si to preveriť. Hlasovanie je zahájené. Ukončené. Prijaté kompromisný návrh 15 za. Prepačte, pozmenujúci návrh 242 za, proti Musíme si to preveriť, prosím. Hlasovanie je zahájené, ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 243 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 17 za, proti, zdržali sa. Musíme to preveriť. Prosím, hlasovanie je zahájené, ukončené. A bolo to prijaté. Kompromisný návrh 17 za, prepačte, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme na kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz ideme na 21 za, proti, zdržali sa. Radšej to preverím. Hlasovanie je zahájené. Ukončené. Musím ešte počkať. Takže je to prijaté. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý Kompromis 23. Za, proti, prijatý. 406 za. A je tam ústná požiadavka od pani Žanty, takže je zapracovaná. Takže budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na 292 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh. Bolo to jasné, ale môžeme si to overiť. Hlasovanie zahájené. 292. 292. Takže bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme na kompromisný návrh 25. Chcete si preveriť 24? Môžeme. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie ukončené. Áno. A bolo to prijaté. Takže kompromisný návrh 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 312 za, proti, zdržali sa prijaté Myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to preveriť. Hlasovanie zahájené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromisný návrh 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 317 a 318 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 28 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúce návrh 328 a 329 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Bolo to jasné, ale môžeme to overiť. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Prejdeme na kompromisný návrh 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 335 za, proti, zdržali sa Musíme to preveriť. Hlasovanie je zahájené. Ukončené. A bolo to prijaté. Teraz ideme na kompromisný návrh 31. Prepačte, pozmenujúci návrh 335. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 31. Za? Proti? Zdržali sa prijatí Kompromisný návrh 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 344 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz ideme na 347. Áno, 347 za, proti, zdržali sa, musíme to preveriť. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté kompromisný návrh 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 149 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz ideme na 221 za, proti, zdržali sa. Musíme preveriť, hlasovanie je zahajené. Ukončené a bolo to prijaté. Pozmenujúci návrh 379 odpadá 357 za proti zdržali sa prijatí. 359 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 35 kompromis za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz máme dva pozmenujúce návrh Návrhy 372, 373 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 380 za, proti, Dobre, to je oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 381 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 413 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 383 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatý. Potom ideme na 400 pozmenujúci návrh 402 a je tam oddelené hlasovanie, čo žiada SND, takže prvá časť za, proti, zdržali sa. Takže prvá časť odpadá. Takže len druhá časť, prepačte, za. Pretože prvá časť je v kompromisnom návrhu. To bola informácia na poslednú chvíľu, ktorú sme dostali. ale ak chcete, môžeme hlasovať aj o prvej časti, takže bude to jasné. Takže prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, hlasovanie zahájené. Prvá časť, tu si preveríme, lebo bola tam požiadavka. Prvá časť pozmenujúceho návrhu 402, hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na kompromis 39-45 za, proti, zdržali sa proti. Kompromisný návrh 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmenujúci návrh 403 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromisný návrh 42 za, proti, zdržali sa prijatý. Ideme na kompromis 43 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 44 za, proti, 40, zdržali sa. Chcete si preveriť 43, nie 44. Bolo to celkom jasné, ale môžeme to preveriť. Hlasovanie zahájené. 44. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. Ideme na pozmenujúci návrh 420 za, proti, zdržali sa prijatí. 421 za, proti, zdržali sa prijatí. 423 za, proti, zdržali sa. Musíme preveriť. Hlasovanie je zahájené. Ukončené. A bolo to prijaté. 423 za, prepačte, 426 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 46 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 429 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz ideme na kompromisný návrh 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 48 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 442 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 443 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 444 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 445 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 49 za, proti, zdržali sa prijatí, potom kompromis 50 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 459 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, proti, zdržali sa prijatí, 464 za, proti, zdržali sa prijatí. Môžeme to preveriť. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Ideme na pozmenujúci návrh 1. Nie. Dvojka za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 52 za, proti, pri, zdržali sa prijatí. Sedmička za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa zamietnutí. Môžeme preveriť, hlasovanie je zahájené. Ukončené a bolo to zamietnuté. Ideme na pozmenujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 13 za, proti, zdržali sa to odpadá, ak je 12 prijatá, ale 12 bola zamietnutá. Takže 13 za, proti, 12 bola zamietnutá. Takže musíme hlasovať o 13. Takže ešte raz 13 za, proti, zdržali sa prijatí 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa prijatí 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa, musíme preveriť, hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 22 za, proti. Zdržali sa, zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali, zdržali sa, myslím, že prijatí, ale musíme si to preveriť, hlasovanie je zahájené. ukončené a bolo to prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijatí, 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa prijatí, 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa. Musíme preveriť, hlasovanie zahájené. ukončené. A bolo to prijaté. 41 za, proti, zdržali sa. Prosím, preveríme aj tento hlasovanie zahájené. Ukončené. A bolo to prijaté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa, musíme preveriť, hlasovanie zahájené, ukončené a bolo to prijaté. Kompromisný návrh 53 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 54 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 55 za, proti, zdržali sa prijatý, Kompromisný návrh 56 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 79 za, proti, zdržali sa. Musíme preveriť. Hlasovanie je zahájené. Ukončené. A bolo to prijaté. Pozmenujúci návrh 62 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 57 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 58 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 73 za, chcete preveriť 71. Eh, Dobre, tu si preveríme. Hlasovanie zahájené ukončené a bolo to zamietnuté. Teraz 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 75 za, proti, zdržali sa prijatí, 76 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 77. Chcete skontrolovať 76? Nie, dobre. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 82, tam je oddelené hlasovanie, to žiadala EPP, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa, musíme preveriť, hlasovanie zahájené a ukončené a bolo to prijaté. Pozmenujúci návrh 83 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 60 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 102 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 63 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 100 za, proti, zdržali sa, musíme to kontrolovať, hlasovanie je zahájené. Ukončené a bolo to prijaté, prepačte. Videla som veľa rúk hore. Dobre, pozmenujúci návrh 101 za, proti, zdržali sa prijatí 64 za, proti, zdržali sa prijatí 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme na 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 113, tam je oddelené hlasovanie, to žiadala ECR, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí a druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 114 za, proti, zdržali sa prijatí, 115 oddelené hlasovanie, to žiadala ALDE, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá 116 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 66 za, proti zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 125 za, proti zdržali sa prijatí, 126 za, proti zdržali sa prijatí, 131 za, proti zdržali sa. Musíme to preveriť. Musím hlasovanie zahájené. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 132 oddelené hlasovanie podľa požiadavky EPP. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo. Tá časť bola tiež prijatá a záverečné hlasovanie. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Pani Fonštok, Áno, ja len zapisnice, že e, som e, požiadala o menšinové hlasovanie podľa príslušného odseku e, nášho rokovacieho poriadku. Short... Ďakujem pekne, dáme si krátku prestávočku a budeme pokračovať zasadnutím čisto výboru FAM. Please, please, we have to start. Poprosím vás, musíme pokračovať hlasovaním výboru FAM a zvyšok by som poprosila, aby opustil sálu. Please. Ah, my... I think that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 Vamos a continuar con... Budeme pokračovať v hlasovaní. Nasledujúci bod programu je správa o tom, ako môže SPP zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckých oblastiach. Spravodajkyňou je pani Köstinger. Poprosím vás will start with the votes. Začneme hlasovať. Comenzamos. Compromiso 2, votos a... Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 23 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 27. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť za. Hlasujeme o 27. Áno, o 27. hlasujeme. Druhá časť, ústny pozmeňovací návrh, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné. 36 elektronicky, otváram hlasovanie. Hay tres personas que no han votado. Traja, traja nehlasovali, uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 5 za proti, zdržali sa schválené, 41 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 43 za proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si. Druhá časť overujem elektronicky. Uzatváram zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, Overíme si 47. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 48 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 49 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 51 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 55, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. 63 za, proti, zdržali sa schválené, 67 za, proti, zdržali sa schválené, 68 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené, 72 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, číslo 5 za, pardon, ospravedlňuje sa predsednička číslo 1, áno, jednotka za, proti, zdržali sa schválené, Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 5 za, proti, zdržali sa schválené. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 9 za, proti, zdržali sa schválené. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13, 14 za, proti, zdržali sa schválené, 11 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa za schválené. A finálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Se cierra la votación. Uzatváram hlasovanie. Chýbajú nám. Nie, nikto. Schválené 26 za, nikto proti, traja sa zdržali. Gratulujeme pani Köstinger. A ideme na správu pána Urtasuna o európskom semestri. Číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 3 v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 4 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 5 v dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa e, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 6, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, číslo 7 za, proti, zdržali sa schválené, číslo 8 za, proti, zdržali sa schválené, číslo 1 za, proti, zdržali sa schválené sú pozmeňovacie návrhy. A tým sme aj ukončili eh, hlasovanie na dnes. Yeah.